o, o uhlíkovú neutralitu. Musíme si ale vypočuť najprv, čo k tomu povie. brazilský e, prezident odišli z klimatického dohovoru, ale nie je teda možné len tak pokračovať v tejto mm. dohode. Ďakujem kolegyňa Jon Cheriož na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ehm, máme Trumpa, ktorý eh, medzi VTO, Borisa Johnsona, ktorý chce tvrdý Brexit. A teraz musí sa chopiť taktovky eh, Európa. To sú, tu ide o, o trhy spotrebiteľov. Mm, je to aj eh, šanca. Aby bol celosvetový obchod trvalo udržateľný, môžeme prispieť svojou úlohou. Môžeme dojednať opatrenia a ustanovenia v dohovoroch, ktoré zabezpečia, e, že e, ciele klimatické z Paríža e, bude potrebné splňať. Nie len Trump, Johnson a ostatní by ich mali plniť, ale aj Bolsonaro by sme takto mali zaviazať. Je klimatický skeptik, ktorý už v Madride e, všetko zamietol, e, klčuje Amazonko. nie je to dobrý partner pre Európsku úniu. Ďakujem pekne. Mala hovoriť pani kolegyňa Weiss, ale nevidím ju v pléne. Ak ste tu, pani kolegyňa, Prihláste sa. Nie, nie je tu. Takže dávam slovo pani kolegyni Pietikajnen na jednu minútu. Ďakujem pekne. Je jasné, že si musíme veľmi podrobne pozrieť predchádzajúce obchodné dohody, ale e, zamerať sa musíme najmä na budúce, najmä e, na e, túto dohodu s krajinami Mercosur. A síce e, musíme sa na ne pozrieť z pohľadu trvalej udržateľnosti. Ide o to, aby sme e, neuzatvárali viac nemoderné, staré e, dohody, pretože tu už nejde len o čisto to o dohodu o voľnom obchode, ale ako si zmiešanú dohodu, kde má byť zakotvené ustanovenia opravujúce práva zamestnancov, rôzne normy, rôzne pracovné procesy a tiež um, ako sa postarať o blahobyt zvierat, predpísať e, e, používanie pesticídov, respektíve zakázať používanie určitých pesticídov. Mm, čisto obchodnými dohodami sa nám trvalú udržateľnosť dosiahnuť nepodarí. Ďakujem pekne. Nasleduje pani kolegyňa Šedrova na jednu minútu. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Zmluva s krajinami Mercosur obsahuje podmienky na to, aby tieto krajiny boli nútené pri mať ekologické a sociálne e, e, normy. A podľa mňa je to e, cieľ, ako presadzovať cieľ Európskej zelenej dohody. Má však dopady na polnohospodárov a očakávam, že pán komisár Hogan potvrdí záruku a kompenzácie minimálne 1 miliardy eur a ďalšie opatrenia pre polnohospodárov prípade, že by naozaj došlo k výrazným dopadom. S týmito zárukami je potom zmluva pre mňa priateľná, ale nie je pre mňa priateľné chovanie eh, prezidenta Bolsonára a jeho vzťah k devastovaniu amazonského pralesu. Eh, on eh, devastovanie priam podporuje. Dohoda bude pre mňa priateľná, ak Bolsonaro nám dá záruky a ak urobí konkrétne opatrenia, aby sa zastavila devastácia amazonského pralesa. Bez tejto konkrétnej záruky priamo z úst prezidenta Bolsonaro nezdvihnem ruku za túto dohodu. Myslím si, že to je dobrý um, spôsob, ako presadiť hlavný cieľ Európskej zelenej dohody a síce znižovanie uh, CO2 2 emisí. Ďakujem. Ďakujem pekne a mhm. posledný vystupí kolega Fernandeš na minútu 30. Ďakujem, pani predsedajúca. Dohoda s Mercosurom to nie je len hospodárstvo. Je, sú to hodnoty, udržateľný rozvoj, udržateľnosť, e, sociálne záväzky, recipročnosť a je kompatibilný s Green Dealom a je to príležitosť, ktorú nemôžeme premeškať. Táto dohoda znamená, že Európska únia aj Mercosur budú vykonávať e, Parížskú dohodu. Je tam kapitola o udržateľnom rozvoji, zachovávaní lesov, ochrane základných práv, posilňovaní sociálnej zodpovednosti spoločnosti, posilňuje pozíciu občianskej spoločnosti a takisto chce chrániť eh, domorodé obyvateľstvo. Je tam aj odkaz na preventívny princíp. Sú to tie najmodernejšie mechanizmy na boj proti zmenám klíny, klímy. Treba ešte povedať, že dohoda s Mercosurom E, v podstate pokrie veľkú časť Južnej Ameriky, keď bude ratifikovaný. Nemôžeme premeškať túto príležitosť a treba povedať, že je táto dohoda úplne kompatibilná a žiaduca e, s tým, o čo sa snažíme v oblasti ekológie. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pán komisár Hogan za komisiu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade ďakujem tým 64 rečníkom, ktorí sa vyjadrili Európsky Green Deal. To je taká nová vec, na ktorú sa všetci e, zameriavajú a e, samozrejme e, s veľkým očakávaním sa takisto pozeráme aj na komisiu, a pani novú komisárku v tom smysle, čo chce komisia v tomto smere urobiť. No, zdá sa ale, že ľudí nemožno nikdy plne uspokojiť. Pán Džanžaras povedal, že táto príležitosť je, tá, že táto dohoda je príležitosťou dnes totiž nemáme žiadnu dohodu s krajinami Mercosuru a snažíme sa nájsť spôsob, ako primeť tieto štyri krajiny zohľadňovať potreby životného prostredia a um, Hovorili ste o rôznych mechanizmoch, ale ja nepoznám iný mechanizmus, ako napísať list alebo prehovoriť na medzinárodnom fóre a podobne a, ktorý e, sa bežne využíva, ale e, potrebujeme v každom prípade obchodnú dohodu, aby sme dosiahli niečo konkrétne. A samozrejme, e, myslím, že mnohí z tých, ktorí tu hovorili, sa asi s dohodou neoboznámili dostatočne. Chcem preto povedať niekoľko vecí. Nie je pravda hovoriť, že dohoda vyrokovaná v roku 2019 s Mercosurom je zodpovedná za požiare v Amazónii, ale často sa o tom takto hovorí. Samozrejme, my e, vieme, že Bolsonaro a jeho vláda zanedbali e, svoje povinnosti. To je objektívne ale spýtajme sa, aké máme v, ruky, v rukách nástroje, aby sme takémuto scénáru zabránili v budúcnosti, aby bol prezident Bolsonaro nútený v budúcnosti chrániť amazonský prales. Všetci máme e, rovnaký cieľ v tomto smere. Táto dohoda je samozrejme niečo, o čom sa rokovalo 20 rokov, ale Nakoniec sa nám podarilo nájsť veľmi vyvážený prístup k udržateľnosti a, predseda, a prezident Bolsonaro viedol volebnú kampaň na základe toho, že hovoril, že nechce byť e, súčasťou e, Parížskej dohody, podobne ako Trump, ale potom e, zmenil názor v kontexte tejto zmluvy s Mercosurom a akceptoval Parížskú dohodu. Uvidíme, ako bude vyzerať implementácia. No a pokiaľ ide o tie výhrady k otázkam e, udržateľnosti, táto dohoda zavezuje krajiny Mercosuru, aby dodržiavali Parížskú dohodu. Aj záväzky Brazílie sú stanovené do roku 2030. To znamená nulové odlesňovanie v Amazónii a kompenzácia za e, protiprávne odlesňovanie. E, obnovenie 12 miliónov hektárov lesov po tretie posilnenie implementácie právnych predpisov na ochranu lesov, udržateľné riadenie e, boja proti požiarom. Toto sú záväzky znamená 12 miliónov nových lesov do roku 2030 e, v porovnaní s pol miliónom e, nových lesov v súčasnosti. Samozrejme, treba zabezpečiť, aby sa to všetko implementovalo. Ale už toto je pokrok. Asociačná dohoda bude dobrým rámcom na zahrnutie takých e, otázok, ako je, e, sú miestne domorodé komunity a e, samozrejme podpora udržateľných sociálnych produktov a podobne. Takže my nezanedbávame ani doborodé obyvateľstvo a potom sociálne práva. Všetky krajiny Mercosuru ratifikovali dohovor ILO s jednou jedinou výnimkou. Takže tie tri krajiny to všetko ratifikovali a jedna z tých štyroch ešte to musí ratifikovať. Takže nemôžeme povedať, že by tu nebol žiadny sociálny pokrok v tejto zmluve. To je opäť nesprávne. A takisto sa kládol dôraz na štandardy pracovných podmienok. A to samozrejme e, v súvislosti s e, sociálnou potvorou a ochranou životného e, prostredia. Sú tam také veci ako pracovné inšpekcie, zabezpečovanie dobrých pracovných podmienok, dobrých pracovných zmluv a podobne. A to sú len príklady toho, čo tam všetko je v tejto dohode a v zásade verím tomu, že sa s tým treba oboznámiť. Samozrejme, polnohospodárske výrobky, napríklad e, cukor a podobne. My tam máme e, colné kvóty e, a, a obchodná výmena v rámci týchto kvót prebieha už 20 rokov a nikdy sa plne tie kvóty e, nenaplnili. Žiadny výrobok sa nedostane do Európy z krajín Mercosuru bez toho, aby neprešiel 100% kontrolami. A ak sa k nám niečo nedostalo a nenaplnili sa tie kvóty, tak to preto, že tie naše kontroly fungujú. A bude to tak aj naďalej. Nebudeme oslabovať normy EÚ. E, pravidlá zemepisného označenia. To je ďalšia otázka. Je to dôležité pre Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko. Aj na to sa tam prihliada. Pán Wallis e, sa veľmi zameriava na sociálne a ekologické otázky, ale práve preto som rád, že môžem tieto tieto otázky vysvetliť, e, pretože skutočne je tam obrovský pokrok práve e, v tejto oblasti. No a napokon, pani predsedajúca, chcem povedať toto. Potrebujeme určité páky, aby všetky dimenzie ekonomické, hospodárske, ekologické a sociálne boli zohľadnené. A Uvidíme v procese objasňovania a právneho posúdenia tejto dohody, ako to všetko môžeme zlepšiť a reagovať na výhrady poslancov tohto parlamentu. A ja sa budem snažiť, aby výklad tejto zmluvy aj všetkých právnych aspektov bol k dispozícii poslancom e, tohto parlamentu. 20 rokov sa Európska únia snaží vyrokovať dohodu s našimi priateľmi v Južnej Amerike a posilniť vzťahy, ktoré sa dlho zanedbávali. Sú to predsa len e, naši vzdialení bratranci a my jednoducho chceme s nimi spolupracovať na ekonomických, e, ekologických a aj sociálnych otázkach. Ďakujem, pán predseda. E, bola tu modrá karta, ale radšej by sme teraz dali slovo e, rade pani Tupu Rajnen. Vážená pani predsednička, ja by som sa chcela poďakovať za túto veľmi aktuálnu, užitočnú rozprávu o, o, o tejto dôležitej problematike, ktorá, na ktorej nám všetkým naozaj veľmi e, záleží. Ďakujem za e, vaše vyjadrenie. Určite to postupím všetko rade a musíme zabezpečiť, aby sme urobili všetko preto, aby sme riešili e, klimatické zmeny a klimatické výzvy, ktoré sú stále urgentne účinnejšie. Uh, Green Deal uh, komisie sa ľubuje komplexnú uh, stratégiu. Všetci to musíme podrobne preštudovať. Mm, chcela by som sa poďakovať komisii a pánovi komisárovi Hoganovi za ňu. Obchod je dôležitou oblasťou politiky a trvalá udržateľnosť je dôležitým e, prvkom. Je e, potrebné, aby e, všetci partnery boli angažovaní aj v oblasti klímy. A táto dohoda s Mercosurom treba vidieť ako šancu propagovať nové veci a to sa neudeje samé od seba. Samozrejme je tu možnosť možnosť eh, renegociovať novú, novú dohodu, ale ľahšie sa to eh, povie, než robí. Súčasná dohoda nie je perfektná, žiadna dohoda perfektná nie je, ale je po ekonomickej stránke dôležitá. Je to mm, naozaj veľmi eh, z geopolitického hľadiska signifikantná dohoda a predstavuje príležitosť pre Európsku úniu, aby export adaptovala svoje vysoké sociálne a environmentálne normy do tohto eh, regiónu. Eh, sama nedokáže zvrátiť eh, negatívne klimatické javy. Potrebuje spoluprácu a na báze vzájomnej dôvery a táto sa podporuje takýmito obchodnými dohodami, najmä pokiaľ ide o kapitolu trvalej udržateľnosti. Takže myslím si, že tieto obchodné dohody nám poskytujú dobré páky, ale musíme zabezpečiť, aby to v konečnom dôsledku zahrňalo aj určité ústupky druhého partnera. Ďakujem pekne, pani ministerka. Končím týmto túto rozpravu a nasleduje teraz vyhlásenie pod predsedu komisie Vysoká predstaviteľa SVČ eh, eh, v súvislosti eh, s kauzou China Cables, ide o situáciu v Číne. Máte samozrejme možnosť signalizovať otázky na základe modrej karty alebo aj elektronicky. Počkáme chvíľočku, kým sa všetci usadia. Eh, využijem tento moment na to, aby eh, som privítala našich navštevníkov a, a eh, upozorňujem chránila ich, že nás neoddeluje žiadna stena, takže e, bolo by dobré, keby ste e, sa naozaj správali veľmi potichu, pretože inak vás je tu dole počuť. Ale samozrejme sa tešíme z vašho záujmu o našu prácu. A teraz tu vítam pána vysokého predstaviteľa, dávam mu slovo. Vážené Vážený pán, vážená pani predsedajúca, poslankyňa, poslanci, Európska únia neustále hovorí o situácii v Činčian. Spomínali sme to na medzinárodných fórach v Ženeve, v New Yorku v oktobri a ja som to spomenul na zasadnutí ministrov zahraničných vecí v Madride. Stále e, sa tu vyskytujú tie reedukačné tábory a opatrenia, ktoré dotkli sa viac než milióna ľudí. A ďalším zdrojom znepokojenia je dohľad pomocou po- pokročilej technológie, registrujú sa citlivé biometrické údaje, sú dôveryhodné správy, ktoré hovoria o porušovaní občianských práv aj na miestach eh, náboženského vyžitia, aj vo vzdelávacích inštitúciách. Nikto nespochybne právo ktoré, ktoré, ktorejkoľvek krajiny prijať legitimné opatrenia na boj proti terorizmu a na zabezpečenie bezpečnosti. Ale policia v Čingčiangu uplatňuje disproporčné opatrenia v boji proti terorizmu a extrémizmu. takisto 12 držiteľia špeciálneho mandátu OSN prišli k záveru, že je tu dôvod na vážne znepokojenie. Pokiaľ ide o nedostatok aj justičného dohľadu. Nezávislí pozorovatelia potrebujú mať zmysluplný prístup do regiónu, aby napríklad držiteľe špeciálneho mandátu OSN a vysoký predstaviteľ OSN pre eh, ľudské práva mali možnosť eh, to eh, vidieť. Zatiaľ toto právo im nebolo poskytnuté. Hovorím s čínskymi predstaviteľmi, aby sme mohli zorganizovať zmysluplnú návštevu do regiónu. Dnešná ceremónia udelovania Sachorovej ceny opäť vyzdvihla význam Eh, tejto problematiky. Európska únia bude naďalej vyjadrovať svoje principiálne postoje a znepokojenie, čo sa týka Xinjiang a bude vo svojom politickom dialogu s Čínou aj medzinárodne sa e, vyjadrovať v tejto veci. V mene EÚ budem eh, žiadať, aby Čína plnila si svoje medzinárodné záväzky, aby rešpektovala ľudské práva a základné slobody. Pani predsedajúca, Vážené poslanky a poslanci, ďakujem za pozornosť, teším sa na diskusiu. Ďakujem pekne. Nasleduje pani kolegyňa Fizl eh, Lima za EPP. Dve minúty, nech sa páči. Pani predsedajúca, je to už 20 rokov, že Čína podpísala Medzinárodný pakt o občianských a politických právach. Medzinárodné spoločenstvo odtedy čaká na ratifikáciu tohto paktu v Číne. Ak Čína urobila pokrok v sociálnych právach, situácia občanských a politických práv sa zhoršila. Je to neakceptovateľné, že dochádza k zatknutiu a internácii občanov, tak ako sa to deje Ujgurom v Xinjiangu. Európsky parlament nemôže ostať nečinný po tom, čo sa ukázalo v China Cables potlačenie Ujgurov je obrovské systematické. EÚ nemôže ostať nečinná a tá reakcia nemôže sa obmedziť len na slova, aj keď slova sú tiež dôležité. A dnes Ilham Toty dostal Sacharovú cenu, čo je jasný signál, že sa chceme pacifisticky angažovať eh, a pomôcť ľuďom, ktorí sa zasadzujú iba za svoju etnickú identitu. Viac než milión Ujgurov je zadržiavaných. Podmienky v Čingčangu sú nedôstojné 21. storočia. Čínske orgány tvrdia, že realita je iná. Pri, ale že títo ľudia sú v táboroch dobrovoľne. Dokonca porovnávajú to s akýmisi internátnymi školami. Ak by to tak bolo, čo teda Číne by bránilo umožniť pozorovateľom z medzinárodného spoločenstva a novinárom, aby navštívili tieto tábory. Žiadame od Číny, aby dala prístup k týmto táborom, aby oslobodila zadržiavané osoby len preto, že vyjadrujú svoju etnickú identitu alebo že, sa, že e, vyznávajú svoje náboženstvo. To, čo sa vyrába v týchto táboroch, nesmie byť prístupné na medzinárodných trhoch. Žiadna firma, žiadna spoločnosť, nikto z nás nesmie akceptovať e, zisk z nútených prác. Každý musí si e, na seba zobrať túto zodpovednosť. Ďakujem. Merci beaucoup. Next Ďakujem pekne. Nasleduje pani kolegyňa eh, Pirín tiež na dve minúty za SAD. Boreo Ďakujem, pani predsedajúca, vysoká predstaviteľka, pán, vysoký predstaviteľ pán Borel. Ďakujeme vám za to, že ste prišli na toto prvé zasadnutie. Tešíme sa na spoluprácu s vami na silnej politike, zahraničnej politike Európskej únie. Čína je našim dôležitým partnerom dôležitým členom medzinárodného spoločenstva. Ale nemôžeme prehliadať porušovania ľudských práv v Číne. Milión Ujgurov a etnických Kazakov sú držaní um, v neslobode bez uh, formálneho obvinenia len preto, že sú moslimovia. Dnes sme odovzdali uh, cenu pánovi Totimu, uh, Sacharovovú cenu, Pán Toti sa snažil hájiť e, práva Ujgurov a za to bol odsúdený na doživote a nemohol prísť do Štrasburgu, aby si cenu prevzal. Dnes ho tu zastupovala jeho odvážna dcéra Jever. My vyzývame jednoznačne na to, aby bol pán Tohty i hneď prepustený. Xinjiang je provinciou kde sa praktikuje masový dohľad nad etnickými, kultúrnymi a e, náboženskými e, praktikami, každodennými praktikami ľudí. A sú tam tzv. prevýchovné e, tábory. Čína zapadá do medzinárodného rámca ľudských práv. Je našou povinnosťou, aby sme vyzvali Čínu na prepustenie všetkých týchto ľudí a všetci, ktorí porušujú takýmto masívnym spôsobom ľudské práva, musia byť postavení pred zodpovednosť. A my sa zasadíme o príslušné sankcie. Ďakujeme vám. Nasleduje pán kolega Benian Nacion. Uh, Záreniu, pán kolega Beniu, dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Tohty, dve desaťročia pracoval na dialogu a pochopení medzi Ujgurmi a čínskou vládou. V septembri 2014 bol odsúdený na doživote po dvojdennom súdnom konaní. Som veľmi rád, že dostal Sacharovú cenu tento rok a že je novým laureátom. Ale nie je jediný, kto trpí pod čínskou vládou. Mnoho ľudí bolo vystavených veľké represi, veľkým represiám za posledné dva roky pre svoju etnickú a náboženskú identitu od roku 2017. 1 milión Ujgurov je v prevýchovných táboroch a tam sa musia vzdať svojej etnickej identity a náboženskej viery a potvrdiť svoju lojálnosť čínskej vláde. Táto situácia mi spôsobuje veľké obavy. Európska únia musí vyžadovať, aby čínske úrady rešpektovali základné práva a slobody a sú tu aj sankcie za porušovanie základných ľudských e, slobod. Musia zavrieť všetky tieto detenčné tábory a prepustiť týchto ľudí. Chceme takisto, aby bol poskytnutý prístup do autonómneho regiónu Xinjiang pre e, medzinárodných pozorovateľov a novinárov. Nemôžeme sa tváriť e, v rokovaniach s Čínou, že sa nič nedieje, pokiaľ sa budú diať takéto porušovania ľudských práv. Podľa mňa je toto jeden z prípadov najväčšieho porušovania ľudských práv, ktoré, ku ktorému dochádza dnes vo svete. Takže žiadame o prepustenie pána Tochtyho a o zmenu prístupu čínskych orgánov k ochrane a dodržiavaniu ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje pán kolega Butikofer, 2 minúty 30 za zelených. E, pani predsedajúca, ďakujem pánu Borelovi za vyjadrenie jasnej, jasnej pozície EÚ. Čínska komunistická strana uplatňuje politiku, voči Ujgurom, ktorá nikdy nebola liberálna. Od roku 2014 však došlo k totalitnému obratu v Xinjiane. Vytvoril sa tam najhorší policajný štát, ktorý dnes na svete existuje. Táto extrémna politika dokonca naráža aj na vnútornú opozíciu, ako sme sa dozvedeli e, na prípade China Cables. Čína má obrovskú kultúrnu tradíciu, je preto hanebné, že aplikuje takéto politiky. Boj proti terorizmu je potrebný, ale to nie je ospravedlnenie toho, že sa takto postupuje proti ľuďom, ktorí jednoducho chcú byť takí, akí sú a chcú vyznávať tú vieru, ktorú majú. Sme presvedčení, že nadišla doba, aby sme prestali počúvať tieto výhovorky a aby sa tie tábory zatvorili. My ako Európania musíme byť aktívnejší. Nestačia len kritické slova. Tento parlament preto vyzýva na pozastavenie dovozu produktov a služieb, ktoré posilňujú kybernetický dohľad a požadujeme, aby nútené práce neboli dovolené, aby produkty a výrobky, ktoré takto vznikajú, neboli vpustené do Európskej únie. Jednoducho všetky takéto výrobky musia byť na európskom trhu zakázané a vyzývame spoločnosti, ktoré majú sídlo v Európskej únii, aby uplatňovali systém na ochranu ľudských práv vo vzťahu k Číne a aby si dávali pozor na to, aby skutočne sa nezapájali do represívnych opatrení v Číne. Potrebujeme mechanizmus sankcií. Diskutovali ste o tom s ministrami zahraničia na eh, Rade pre zahraničné veci a treba to rýchlo aplikovať Pán Tohty je laureátom Sacharovej ceny, ale svoju rodinu už nemohol vidieť dva roky. Napriek tomu, že podľa čínskych zákonov na to má právo. Mali by sme trvať na tom, aby jeho rodina mala mať právo vedieť, kde sa nachádza a v akom stave je. Ďakujem pekne za ide kolegyňa Bonfrisko na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci, kolegyne a kolegovia. 63 svetovej e, populácie do budúcnosti vlastne bude pod vplyvom pravidel, ktoré presadzuje Čína. Máme tu ten ambiciózny e, projekt Číny, e, ktorý e, má hodnotu bilión dolárov a zároveň odhodlanie Číny brániť seba učeniu niektorých národov. Takže ten projekt hodvábnej cesty je potrebné posudzovať aj z tohto hľadiska. Susedská politika musí vychádzať z globálnych geopolitických parametrov a nielen z čisto geografických parametrov. Útlak Ujgurov to je niečo, čo sa deje v krajine, kde existuje globálna kontrola obyvateľov kde e, sa robia pokusy na ľuďoch v, v mene rozvoja umelej inteligencie, rozoznávanie tvári a, a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko umožňuje masový dohľad nad jednou miliardou 500 miliónmi obyvateľov. Vláda v Pekingu kontroluje E, celé teritorium a na druhej strane buduje obrovské e, data banky, databázy, ktoré e, v podstate nerozlišujú medzi tým, čo je verejné a čo je súkromné. To je nepriateľné. To je pre Európu jednoducho nepriateľné a nemôže E, nemôžeme sa obmedziť len na to, e, že to zoberieme na vedomie. Musíme niečo robiť. Pani kolegyňa Fotiga, minútu 30 za EKR. Ďakujem, pani predsednička. Pán vysoký predstaviteľ, vitajte v parlamente napriek experimentom v ekonomickej oblasti. Čína je ešte stále komunistickým štátom ktorý eh, veľmi eh, hrozuje veľké skupiny svojej vlastnej spoločnosti. Od novembra 2019 eh, prenikli informácie o tzv. kauze China Cables a úroveň hrozieb v autonómnom regióne Xinjiang je už jasná úplne všetkým. Samozrejme, že detenčné tábory nie sú miestom, kde ľudia dobrovoľne pracujú. Samozrejme, že sú sledovaní všetkými možnými technickými prostriedkami a my požadujeme rozhodne, aby EÚ konala a aby sa tá situácia vyriešila. Vyzývam na zatvorenie detenčných eh, táborov, ako aj na cielené sankcie voči eh, všetkým, ktorí sú zodpovední za eh, toto porušovanie práv a za tieto hrozby. Ďakujem pekne a teraz za Gue Villanueva Rues na minútu. Ďakujem pekne. Veľmi nás znepokojilo oznámenie mimovládnych organizácií v súvislosti s Yangom a v súvislosti s kauzou China Cables. Chceme poukázať na zodpovedných e, za túto kauzu. Sme za dodržiavanie e, ľudských práv a tiež chránime právo protestovať proti autoritárnym režimom. Európska únia nemôže mať systémy, ktoré by neboli založené na dialogu a na e, multilaterálnych organizáciách. Máme tu dočinenia s vydieraním prostredníctvom cieľ USA. Ehm, ehm, je toho príkladom. My ale nepotrebujeme sankcie, potrebujeme dialog, multilateralizmus, potrebujeme dodržiavanie ľudských práv. V tomto parlamente sa e, základné ľudské práva často používajú e, tieto práva, slova o týchto právach a ja by som sa rada ospravedlnila za to, že e, sme, sa nám nepodarilo tomuto zabrániť. Žiadna ľudská bytosť nie je nelegálna. Prepačte, modrú kartu. Slovo vám nedám, lebo zástupcovia vašej skupiny dostali slovo v rámci rečníckého času. A teraz eh, kolega Castaldo na minútu 30 za nezaradených. Presidente, greggio alto reprezentante. cari colleghi. Immaginatevi una società... Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pán vysoký predstaviteľ. Umel, umelá inteligencia využíva aut- automatické algoritmy a rozoznávanie tvári a e, vykonáva dohľad e, nad ľuďmi, e, ktorí sú koncentrovaní v týchto centrách, kde sa musia vzdávať svoje identity a učiť sa mandarínsku čínštinu. V podstate takto je do konca života podmienený ich e, status. Jednoducho niečo tu nie je v poriadku, uberá sa to e, nesprávnym smerom. Toto všetko sa deje dnes e, v provincii Xinjiang, kde sú ujgurskí obyvateľia vystavení snahe čínskej vlády vymazať z mapy celú jednu kultúru. Musíme posilniť pravidlá o dvojitom využívaní v tovare pre dvojité využitie, tak aby e, sa produkty nemohli využívať práve na takéto technológie. Naše e, princípy na ochranu ľudských práv budú posudzované podľa toho, čo budeme schopní urobiť e, práve v tomto smere. Ja som, e, pán Vyso, ja som veľmi podporil e, laureáta e, Sacharovej ceny, pretože som toho názoru, že skutočne musíme podporovať hlavne týchto ľudí. Ďakujem. Krásne. Ďakujem pekne, prosím, milí kolegovia. Majte na zreteli aj tlmočníkov, pokiaľ ide o rýchlosť vášho prednesu. Teraz má slovo pán kolega Káler na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Chcel by som sa najprv poďakovať e, pánovi podpredsedovi a vysokému e, zastupcovi za jeho slova a aj e, za to, že bol spolu s kolegami prítomný pri udelovaní Sacharovej ceny. To bol politický signál. Politický signál smerom k Pekingu určite je tiež to, že veľmi zriedko Zriedkavo zažívame situáciu, že celý parlament zdieľa slova kritiky e, situácie v Xinjiangu e, od ľavicov až po pravicové spektrum a na tým e, sa možno zamyslieť. Čiže toto posolstvo je úplne jednoznačné. Prepustite Ilhama Tohtyho, dodržiavajte vlastnú ústavu, vlastné zákony, pokiaľ ide o, o možnosť navštevy osob vo vezení rodiny rodinnými príslušníkmi. Dodržiavate to, čo ste sami podpísali a umožníte splnomocnencom OSN navštíviť vašu krajinu tieto zariadenia, aby sa presvedčili o tom, čo sa tam deje. Taká veľká krajina ako Čína nemá predsa potreby e, správať sa k malej menšine, ako sú Ujguri, tak ako sa správa, pretože nepožadujú e, e, nič iné, len to, čo prináleží každej etnickej skupine strane a z tohto dôvodu majú od každého z nás plnú podporu. Ďakujem. Teraz nasleduje pani kolegyňa Gebhardt, minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Borel, kolegyne, kolegovia. E, nedávno zverejnená kauza China Cables nám ukázala, e, ako bez škrupul čínska vláda e, potlača ľudí v regióne Xinjiang na základe ich náboženského presvedčenia. Sú to skutočne e, markantné porušovania ľudských práv, ktoré zažívame e, v aktuálnej dobe. Očakávam, očakávam od vás, pán Borel, a očakávam od členských štátov, aby e, aj naďalej, tak ako doteraz, budete hovoriť jasnými slovami eh, s čínskou vládou a veci uvedete na právú mieru. Zasadte sa za okamžité zatvorenie detenčných eh, táborov a za prístup nezávislých odborníkov, aby bolo možné tieto nedostatky odstrániť. Od medzinárodných podnikov, ktoré pôsobia v Činžangu, očakávame, aby bezodkladne preverili, do akej miery sa zúčastňujú na porušovanie ľudských práv a aby e, vyvodili príslušné dôsledky. V Európskej únii nechceme žiadne projekty, ktoré pochádzajú z nutenej práce a musíme sa postarať o to, aby tieto produkty nezískali možnosť vôbec dostať sa na trh. Milé kolegyne, kolegovia, e, je e, veľmi dôležité, aby sme neustále zdôrazňovali, že dodržiavanie ľudských práv a práv pravidiel právneho štátu sú neod, nerozlučnými predpokladmi pre ďalšie prehlbovanie vzťahov s ľudovou republikou Čína. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Intfeld na minútu 30. Ďakujem pani predsedajúca. A srdečne vás tu vítam, pán vysoký predstaviteľ. Spomínam si na vás e, v inom kresle na pódiu pred pár rokmi. Toto bude prvýkrát, prvý veľký test pre novú geopolitickú komisiu. Minulý mesiac e, odvážna ojgorská žena e, sprístupnila tajné dokumenty z Číny a ukazuje sa, že tu naozaj je e, nástup totalitarizmu vďaka tým nástrojom, ktoré používajú a aj my by sme mali byť obozretnejší. Dnes sme odovzdali Sacharovú cenu Ilamovi Totimu ako politický signál toho, kde Európa stojí. A žiaľ, nie je to prvýkrát, že Sacharovú cenu dostali bojovníci za mier v Číne. Európa teda musí teraz žiadať prepustenie Ujgurov, ktorí sú zadržiavaní v táboroch. Počula som tu mnohé dobré návrhy od kolegov o tom, ako postupovať, ale máme tu aj nový nástroj, to je celoeurópsky magnického e, zoznam, ktorý minulý týždeň schválila rada. Takže, pán Borel, zabezpečíte, aby tento magnického zákon európsky sa stal tiež realitou a aby sa o tom zozname nemuselo hlasovať jednomyselne, aby teda žiadna krajina nemohla to vetovať. Takisto tam budú tí, ktorí prežili porušenie ľudských práv, mimovládky. Keď sa bude zostávať tento zoznam, Stane sa Európa novou geopolitickou veľmocou pre ľudské práva a slobody. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. A následuje pani kolegyňa Gregorová na jednu minútu. Pán Borel, hovoríme o nedávnych e, únikoch informácií, ktoré ukazujú, že vysoko postavení čínsky úradníci nám klamu, pokiaľ ide o masovú genocídu, kultúrnu genocídu, ktorú Čína pácha. Ja som sa stretla so dcérou e, pána Tochtyho. Nemohla som sa stretnúť s pánom Tochtym ako takým, lebo je v koncentračnom tábore a vôbec nevieme, kde sa nachádza už dva roky. Ja e, som počula od dcery pána Tochtivo, že e, nemá nič proti Číne, chce len, aby jej rodina a jej otec boli v bezpečí. Pán Kellner manipuluje české médiá, aby vytvárali pozitívnejší imič Číny. Keby ja som takto hovorila v Číne, tak by som podobne ako e, pán Tochty skončila v koncentračnom tábore. Ale my máme možnosť e, vystúpiť na obranu e, ľudí v Číne. Môžeme začať zacielenými ekonomickými opatreniami. Pán Borel, konajte. Teraz pán Korau, minúta a pol. Ďakujem pani predsednička, kolegyne a kolegovia toto všetko je nepriateľné napriek neustálým výzvam medzinárodného spoločenstva a zverejneniu dokumentov o tom, aká je situácia v autonómnom regióne Xinjiang. Čínska vláda sa tvári, e, ako keby sa nič nedialo a porušuje základné práva a slobody. Je to znepokojujúce v krajine ako Čína, ktorá sa snaží e, byť dôveryhodným partnerom v globálnom kontexte. A ako keby to nebolo dosť, e, Čína naďalej prenasleduje Ujgurov a ďalšie menšiny aj mimo svojich hraníc. Musíme sa nad tým zamyslieť a prijať protiopatrenia. Ocenenie pre pána profesora Ilhama Tochtyho je ocenením nielen jeho, ale všetkých ujgurských občanov. Ako Európania musíme hájiť právo ujgurskej minority v regióne Xinjiang a iniciatívu nemôžeme nechať len na jednotlivé členské štáty. Tá snaha musí byť spoločná, aby bola účinná. Ďakujem. so you have a slight of a mix up if you had exceeded your speaking time or not. Prekočili ste svoj rečnícky čas, dúfam, že som vás eh, nevypla príliš skoro. A následuje pán kolega McAllister, jedna minúta. Pani predsedajúca, dámy a páni, kolegyňa, kolegovia, neuveriteľné správy sa k nám dostali o tom, ako sa zaobchádza s Ujgurmi v Činiengu. Je to znepokojúce z môjho pohľadu sú teraz dôležité tri body. Poprvé, tá prax svojvoľných zadržiavaní bez obvinenia, bez e, procesu e, Ujgurov a iných, mo iných moslimských menšín musí okamžite <coughs> prestať. E, bezpodmienečne treba všetkých prepustiť. Po druhé, orgány v Pekingu by mali mať mali poskytnúť prístup novinárom a pozorovateľom medzinárodných eh, vrátane Vysokého komisára OSN pre ľudské práva do tohto regiónu. A po tretie, osoby, ktoré zmizli v Čingiangu, by sa mali prepustiť, mali by sa vrátiť k rodinám. Vyhlásenie po 21. Eh, samite EU-Čína eh, hovorí, že EU a Čína opätovne potvrdzujú, že ľudské práva sú univerzálne, nedeliteľné, nezávislé a neprepojené. Je e, na čase, aby Peking e, následo- začal po týchto slovách robiť aj činy. Vítam návrh uznesenia, ktoré zajtra na obed príjmeme, najmä výzvu po cieľených sankciách. Ďakujem pekne. Ďakujem. Následuje pani kolegyňa Santoš na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Čína systematicky utláča a nerespektuje základné občianské slobody. Sú tu celé, e, je tu celý rad e, prípadov odsúdených e, a dokonca popravených ľudí. V provincii Xinjiang ide o kultúrnu genocídu. Ide o potlačenie kultúrnej identity. A guvernér, ktorý zodpovedá za tieto praktiky proti ujgurskému národu, je presne ten človek, ktorý viedol proces pacifikácie v Tibete. Je to ironické, keď sa to povie takto. Prevýchovné tábory, mučenie, nutené práce, zadržiavanie bez súdu, to sú všetko porušenia ľudských práv, ktoré nemožno tolerovať. Je nutné požadovať okamžité prepustenie Ilhama Tohtyho a ďalších aktivistov, ktorí bojujú za ľudské práva. Zakázať dovoz výrobkov, ktoré vznikli v centrách nutenej práce a tlačiť na čínsku vládu, aby zatvorila e, tieto detenčné tábory a prestala porušovať ľudské práva. Ďakujem. Následuje kolega Kiučuk na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán Borel. Táto rozprava nie je proti Číne alebo čínskej vláde je to o ochrane ľudských práv. A dnes chcem vzdať hold Ilamovi Tochtimu, ktorý dostal Sacharovú cenu. Ilam Tochty je známy obhajca ľudských práv, profesor ekonomiky a zástanca e, občianských práv ujgurskej menšiny. Viac než 20 rokov bojoval e, za podporu dialogu, za lepšie pochopenie medzi Ujgurmi a hanskými Číňanmi v dôsledku svojho aktivizmu bol osúdený na doživotie v roku 2014. Odtedy je za mrežami. Pán Borel, pripomínam, že v prvom rade musíme žiadať prepustenie z väzenia a potom musíme žiadať zastavenie prenasledovania ujgurskej menšiny v Číne. Ďakujem pekne. Bardzo dziękuję, panie po... Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz Viola von Kramon Taubadel. Ďakujem, pani predsedajúca. Kolegyňa, kolegovia, vážený pán vysoký predstaviteľ, keď sme počuli tieto reakcie z Číny, Môžeme si myslieť, že sú silné, ale naopak sú slabí, pretože vedia, čo robia. Robia to vlastným ľuďom a je to morálne nesprávne. Masové zatýkanie, porušovanie ľudských práv jednoducho neakceptovateľné. Čínska vláda vie, že porušujú aj vlastné pravidlá a porušujú aj medzinárodné dohody. Čína schválila normy, ktoré má chrániť, má chrániť svojich vlastných občanov. A musíme zabezpečiť, aby tieto pravidlá dodržiavali, aby dodržiavali minimálny štandard. Tu v EÚ čokoľvek dosiahneme na záchranu Ujgurov, len ak budeme stať bok po boku jednotne. Musíme vyvinúť medzinárodný tlak na Čínu za to, čo robia. Bez konzistentnej stratégie Európa nedokáže pomôcť e, v živote ľudí, ktorí žijú v Číne. Avšak nie sú to len vlády a politici, ktorí musia dodržiavať spoločnú stratégiu založenú na ochrane ľudských práv. Sú to aj firmy a spoločnosti, ktoré teraz v Číne majú veľké zisky aj v Činčangu. Bez nich naša stratégia nebude fungovať. Ďakujem pekne Slovo má Žilina Zovko na minútu. Pani predsedajúca, vysoký predstaviteľ, nedávna história nám ukazuje, že keď trpí náboženská menšina, dôsledky skôr či neskôr pocítime ako taký papilon efekt e, aj na druhej strane sveta. Situácia Ujgorov je veľmi znepokojujúca a veľmi vítam túto rozpravu. Európsky parlament tiež vyjadril uznanie zhoršujúcich sa e, životných podmienok Ujgurov. Ilham Toti, bojovník za práva Ujgurov, dostal Sacharovú cenu. Chcem vyzvienúť existujúci trend. Nespojeme, hovoríme o neudržateľnej situácii Ujgurov, moslimov. Zajtra budeme hovoriť o kresťanoch Burkina Faso. Na poslednom zasadnutí v Štrásburgu sme hovorili o netolerantnom prístupe proti protestantom a katolíkom v Alžírsku. Parlament uznáva, že sloboda vierovýznania je jedným z pilierov modernej spoločnosti. Navrhujem teda, aby Európska komisia a SVČ zahrnuli medzináboženský dialog do svojej medzinárodnej komunikačnej stratégie na podporu mieru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 je vedený proti Ujgurom v Číne a to mlčanie umožňuje tieto zločiny. Doteraz sme boli príliš ticho, ale tým, že sme Ilamovi to týmu dali Sacharovú cenu, prelomili sme to ticho, ale nestačí to. Teraz treba pristúpiť k činom, treba uvaliť sankcie proti vodcom v Číne, ktorí sa priamo podielajú na najväčšej masovej internácii na svete Treba tiež sankcie proti firmám, ktoré sa podielajú na tejto politike koncentračných táborov. A treba, aby európske firmy obozretne to sledovali, najmä textilné firmy, aby sme neprofitovali z toho, čo je dnes nepripustná politika. Ďakujem, bardzo, pani. Ďakujem pekne. Slovo dostane Bernard Geta. Minúta, nech sa páči. On peut les Mohli by sme ich nazvať, ako by sme len chceli, alebo či sa to nazýva reedukačné tábory, alebo ako im hovorí Peking, sú to koncentračné tábory. Milión Ujgurov tam je dnes uvaznených. My sme sa viedli a nestačí to. Musíme tiež eh, čínskym bodcom pripomenúť, že sila neexistuje bez zodpovednosti. Svet potrebuje Čínu, lebo nemôžeme dopustiť anarchiu na medzinárodnej scéne. Musíme rokovať o kompromisoch, bez ktorých neexistuje stabilita. Ľudstvo musí e, sa spoliehať na vás, ktorí vedete Čínu, ale nezabúdajte na ľudské práva. Bez nich nebudete mať vnútorný mier a neprispete k medzinárodnej stabilite. Buďme čo najmudrejší, buďme zavrite tieto tábory, k čomu vás zavezuje vaša zodpovednosť. Nechajte vašich ľudí dýchať a oslobote Ilhama Totyho. Ďakujem pekne. Slovo dostane David Lega. Jedna minúta. Nech sa páči. Thank you, chair, Mr. We... Ďakujem, pani predsedajúca, pán Borel. Vieme, že milióny ľudí sú prenasledovaní pre svoju vieru, rodiny sú rozdeľované, ničené Vieme aj to, že autoritársky režim drží milióny ľudí v tzv. prevýchovných táboroch. To nám pripomína hroznú skúsenosť tu v Európe v nedávnej histórii. Postupujeme príliš pomaly a reagujeme príliš pomaly na to, čo Čína pácha v oblasti porušovania ľudských práv. Už nemôžeme okolo Číny chodiť po špičkách a to, že sme udelili Sacharovú cenu pánu Tochtimu, znamená, že už nebudeme mlčať o otázke Ujgurov. Zajtra budeme požadovať e, zacielené hospodárske e, sankcie pre tie firmy, e, ktoré Eh, čerpajú z tejto situácie eh, Ujgurov. Ale nesmieme eh, na tejto ceste sa zastaviť. Nina Gil, čas vystąpienia jedna minúta. Pani Nina Gil, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca, pán vysoký predstaviteľ. Vítajte tu vo svojej novej role. My teraz čelíme